našej ťažkej práci. Veríme v ECB viac než kedykoľvek predtým. Ďakujeme. Uh, Ďakujem vám a tým sme uzatvorili rozpravu, ktorá sa týkala výročnej správy ECB za rok 2010. Hlasovanie o tejto správe bude o 12. hodine na poludne dnes. Ďalším bodom na programe je rozpočet na rok 2012. Je to výsledok rozpočtového zmierovacieho postupu, ku ktorému sa budú vyjadrovať jednotlivé výbory parlamentu a ktoré zaujali stanovisko k tejto veci. Našim prvým rečníkom je pán Lamassur, ktorý je predsedom výboru pre rozpočet ale ešte chvíľočku. Mohol by som poprosiť pána Drágyho a jeho kolegov, aby láskavo eh, diskutovali o veciach. Vonku je super, že vidím, aký ste vítaní, ale skutočne musíme pokračovať. Poprosím vás, pokračujte vonku. A pán Lamasur má slovo na 4 minúty. Ďakujem za slovo, pán predseda. Každý si iste uvedomil, že predchádzajúca rozprava mala svoju váhu a takisto má vplyv aj na rozpočet na rok 2012 a rokovania o tomto rozpočte. Som veľmi rád, že tu máme aj zástupcov rady. Som rád, že prišiel pán komisár Levandovský a vítam dohodu, ktorá vyplynula z rozpočtového zmierovacieho postupu Máme lehotu, ktorú nám stanovila základná zmluva, máme texty, ktoré vychádzajú zo základných zmluv a k tomuto všetkému chcem zagratulovať, zablahoželať aj predsedníctvu rady, pretože sa podarilo prijať aj rozpočet na rok 2012, aj pozmeňovací rozpočet na rok 2011. Chcem vám povedať o najdôležitejších položkách rozpočtu. V časoch hospodárskej krízy, o ktorej sme teraz toľko počuli, sa nám podarilo skombinovať dva ciele, ktoré sú možno paradoxné, ale ktoré oba majú svoju nutnú e, prítomnosť v rozpočte. Na jednej strane je to zredukovanie operačných položiek a na druhej strane treba hľadiť do budúcnosti, udržiavať e, výdavky v dynamike, aby sme mohli podporiť také hospodárske činnosti a aktivity nielen v budúcnosti, ale aj dnes, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť. Sú tu dve lekcie, ktoré by sme si mali vziať za svoje. Predovšetkým nemali by sme pokračovať o rokovaní naopak, aby sme začali platbami najprv, keď politické Rozhodnutia sa predsa lepšie odrážajú v záväzkoch. Európsky parlament je jednou z troch inštitúcií, ktoré musia pracovať v súčinnosti od samého začiatku. V nasledujúcich mesiacoch by mali zaktualizovať potreby, ktoré sa týkajú pridelených rozpočtových prostriedkov. Musíme prechádzať položku po polužke rozpočtom, aby aj rozpočtová procedúra na rok 2013 vychádzala z e, veľmi dobre podložených čísel. E, máme tu dobrovoľné odpustenie dlhov, tzv. haircut, ktorý treba tiež zabudovať do príspevkov z národných rozpočtov a od budúceho pondelka sa začnú rokovania s radou, komisiou o našich vlastných parlamentných, z našich vlastných európskych zdrojoch, ktoré budú použité na financovanie e, unijného rozpočtu. Ako parlament v minulosti sa vyjadril, a ja to teraz hovorím úplne oficiálne, nedohodneme sa o budúcom finančnom rámci bez toho, že by najprv nebolo prijaté politické rozhodnutie o financovaní prostredníctvom našich vlastných európskych unijných zdrojov. E, počul som ľudí, ktorí hovorili, že toto už zaváňa rozpočtovým federalizmom. Dobre, keď si chcete e, zvoliť takéto, e, takýto výraz v poriadku, uvedomte si, že to vychádza z európskej reality. Ďakujeme vám, pán Lamassur. A teraz dostane slovo na 3 minúty pani Balcany. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám, pán predseda. 18. novembra Európsky parlament a Rada sa dohodli na spoločnom stanovisku k rozpočtu. Bolo to tri dni pred lehotou, ktorá bola daná zmierovaciemu konaniu a myslím si, že to je dobré znamenie, pretože v časoch neistoty a problémov sa zamestnanci Európskej inštitúcii zhodli a rozhodli sa, že budú zdieľať zodpovednosť za budúcnosť. Hneď od začiatku parlament bral tému rozpočtu na rok 2012 antikrízovo, pretože stratégia bola rast a blahovit občanov. Nie je ľahké zostaviť takýto rozpočet. Ani na národnej úrovni nie je to v Európskej únii, ale parlament si zvolil, že to chce robiť takto a Počas mierovacieho procesu sa snažil prideliť viac finančných prostriedkov na rast, výskum, inováciu, dlhodobé vzdelávanie, migračné politiky a medzinárodné európske politiky. Zo zmierovacieho konania vyplynulo, že platby e, trošku utrpeli. Nie je to nič nové, pretože sa zdá, že pri platbách e, prichádzame k sporu medzi komisiou a parlamentom na jednej strane a radou na druhej strane. Je jasné, že to takto je, už to nejaký čas tak bolo. Ale musíme prekonať túto prekážku, musíme vyriešiť aj túto vec. Inak jednoducho nebudeme schopní postupovať ďalej. Zmierovacie konanie nie je ten najideálnejší spôsob na prediskutovanie si širších e, kontextov. Je to, zmierovanie má za účel zmierenie, to ukázalo aj naše posledné zmierovacie konanie a e, rozsiahle rozpravy nie sú žiaduce, keď ste na platforme zmierovacieho konania a hovoríte len striktne technicky o rozpočte. Keď si pozrieme e, návrhy komisie, ktoré sa týkajú výdavkov. Niektoré sú veľmi dobre odôvodnené, to treba uznať, ale parlament takéto čo si uznával vždy. Čiže čo sa týka širšej debaty pri zmierovacom konaní, e, netreba byť e, porazanecký, treba hľadať riešenie napríklad prostredníctvom vlastných zdrojov, ale hľadať aj riešenia širších problémov to robíme my ako parlament, tak sme sa odhodlali konať a toto všetko súvisí s rozpočtom. Musíme konať rýchlo a ak počas roka vznikne potreba nejakej konkrétnej platby, keď treba vyplatiť viac, než sa e, narozpočtovalo, mali by sme tak urobiť, pretože treba urobiť maximum na to, aby naše záväzky v rámci harmonogramov sa nezmenšovali. Zvolili sme si, prijali sme voľbu, ktorá sa týka ITERu, a podarilo sa nám to aj na, v zmierovacom konaní eh, dohodnúť. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí boli naozaj odhodlaní ukončiť zmierovací proces úspešne. Aj poľské predsedníctvo naozaj hralo úlohu hnacieho motora rokovaní. Ďakujem aj komisii, pánu Levandovskému, ktorý skutočne bol tým jazyčkom na váhach počas rozhodovacieho procesu a bol politickým poradcom Ďakujem jeho sekretariatu, jeho e, asistentom. Naozaj pracovali vo dne v noci, aby sme sa dopracovali do takéhoto úspešného výsledku. Ďakujem vám. Teraz na 3 minúty dostane slovo pán Fernández. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať predsedníctvu, pánovi komisárovi aj cteným kolegom za to, že tu dnes sú. A chcem sa poďakovať aj všetkým tým, ktorí pomohli parlamentu, politickým skupinám, tieňovým spravodajcom, poďakovať sa za vynikajúcu spoluprácu na príprave rozpočtu, pretože táto práca bola predovšetkým úspechom spolupráce, napríklad aj spolupráce s komisiou, alebo s predsedníctvom parlamentu, alebo sekretariátom výboru pre rozpočet. Zamestnanci a všetci tí, ktorí nám pomáhali. To je dôležitá podpora. Čiže ďakujem všetkým tým, ktorí sa snažili pomôcť nám v príprave tohto rozpočtu. Vieme, že sa pričlení Chorvátsko, takže budeme musieť počítať s externými výdavkami. Budeme tu mať nové úlohy nové ciele, ale to všetko je súčasťou rozpočtu fungovania európskych inštitúcií a navýšený bol rozpočet iba 1,3 Ak to berieme do úvahy infláciu, tak je to skutočne pozoruhodné. My sme sa snažili konsekventne dodržiavať aj štruktúrálne zmeny v rozpočte. Vidíte, ako vlastne rast do budúcna bude vyzerať. Treba povedať, že v reálnych číslach bude negatívny, to znamená postihne to aj európske inštitúcie, avšak rada prijala celú paletu návrhov parlamentu, pokiaľ ide o financie a financovanie jednotlivých inštitúcií. Dôraz sa kládol však hlavne na tie úsporné snahy v našich návrhoch. Musela sa nájsť vyváženosť v jednotlivých rozpočtových kapitolách, aby, bola zabezpečená, aby boli zabezpečené potreby fungovania jednotlivých inštitúcií. Výdavky do všetkých inštitúcií pokiaľ ide o administratívu, predstavujú zhruba 6 to znamená, do investícií, takisto ide určitá položka. Ak si to zoberieme, tak rozpočet je iba 1% HDP celej Európskej únie. A napriek tomu má veľký pákový efekt a dokáže podporovať solidaritu. Preto by sme mali posilňovať takýto prístup, prístup k európskemu rozpočtu práve v obdobiach krízy, ako napríklad dnes. Vidíme, že peniaze prechádzajú viacerými procesmi, ale nesmieme zabúdať na to, že ľudia sú najdôležitejší, napríklad mladí ľudia. Môžeme si my dávať svoje záväzky, musíme však dbať predovšetkým na to, aby tieto peniaze slúžili občanom. Ďakujem za radu, teraz dostáva slovo pán Dominik. vážený pán predseda, ctení členovia Európskeho parlamentu. Je to poprvýkrát, čo sme museli rokovať o európskom rozpočte v takto vážnej finančnej kríze, akú tu máme napríklad dnes. Po prvé sa nám podarilo v kratšom termíne, ak stanovil aký je stanovený v Lisabonskej zmluve, sa nám podarilo dospieť k ukončeniu tohto procesu. To je úspech Európskej únie a všetkých zaangažovaných inštitúcií. V tejto súvislosti by som chcel z tohto miesta poďakovať celému Európskemu parlamentu a predovšetkým pánovi Lamasúrovi. A ďakujem aj pánovi komisárovi. Ďakujem za to, že takto konštruktívne pristúpili na komisii k tejto vážnej situácii. Riešime tieto problémy vo vzťahu k budúcnosti. Treba však povedať, že pokiaľ ide vyjednávací proces o rozpočte pre rok 2012, nedošlo medzi nami k nejakým zvláštnym sporom, pokiaľ ide o priority Európskej únie a priority, ktoré by mali byť financované. Na tom sme sa teda dohodli. Mali sme veľmi vecnú, profesionálnu a presnú diskusiu ohľadne zdrojov, ktoré potrebujeme na to, aby sme financovali tie priority, ktoré boli stanovené. Stanovené tak, aby Európske spoločenstvo čo najlepšie mohlo uplatňovať európske politiky, aby tieto boli nasmerované tam, kam sú, kde sú najviac očakávané. Chcel by som však upozorniť aj na to, že ako odpoveď na toho ducha dohody našich diskusí, tak v tomto zmysle rada prijala všetky argumenty, ktoré parlament predniesol ako svoje argumenty, väčšinou pokiaľ ide o zdroje záväz- na, na platbu záväzkov. Ďakujem za porozumenie E, zo strany Európskeho parlamentu vo vzťahu k prioritám, ktoré si stanovila Rada v oblasti platieb. Parlament ukázal veľkú otvorenosť a pochopenie, pokiaľ ide o potreby rozpočtu v členských štátoch, alebo pokiaľ ide o konkrétnu reakciu na krízu. A v tomto podporil aj reakciu Rady v tomto zmysle. Mám teda čest informovať vás, že včera v priebehu zasadnutia Rady ECOFIN Rada jednomyselne prijala rozpočet na rok 2012 väčšinou hlasov, prijala aj opravný rozpočet číslo 6 na rok 2011. Takže pokiaľ ide o radu, celý postup, ktorý je spojený s príjmaním rozpočtu na rok 2012, bol úspešne zakončený. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Dominik. A teraz dostane slovo pán komisár Levandovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam v mene komisie dohodu na rozpočte pre rok 2012. Takýto včasné prijatie rozpočtu je upokojujúcim signálom, pretože dáva signál o kontinuite a stabilite v tomto nestabilnom čase, v ktorom sa Európa nachádza s toľkými otáznikmi. Takisto chcem celkom otvorene povedať, že zacielenie na jednotlivé priority zo strany parlamentu je takisto e, niečo, čo zodpovedá dnešným európskym potrebám. Ide tu o, či to už ide o konkurencieschopnosť, či ide o migráciu, alebo či dodatočné náklady pre politiku susedstva alebo napríklad e, financie pre Palestínu. Rozpočet, ktorý sme dosiahli, e, nám umožní aj implementáciu tohto rozpočtu, čo možno najskôr. A to je veľmi dôležité. Čo je takisto dôležité, je, že navýšenie operačných nákladov je vyvážené e, obmedzenou administratívou. Počuli sme, že to je iba 6% celkového rozpočtu, ale inštitúcie robia všetko, čo môžu, aby znížili výklady, výdavky práve v tejto oblasti. A to aj v tom kontexte, že budeme musieť privítať Chorvátsko, takže počet 27 členských krajín sa navýši na 28 a v tomto zmysle by som chcel gratulovať, pokiaľ ide o výber týchto priorít, a to je zásluhou spravodajkyne Balzány, aj v zmysle takýchto úsporných opatrení na úrovni administratívy a za to je za zodpovedný pán Fernández. Pokiaľ ide o potreby, na to potrebujeme nástroj flexibility, ktorý bol vyrokovaný medzi radou a parlamentom a myslím si, že tento včasný, táto včasná zhoda ohľadne rozpočtu nám môže pomôcť aj v zmysle, je, je teda docielený aj v kontexte konštruktívneho prístupu a nasadenia polského predsedníctva, ako uviedol pán Dominik. Čiže aj to je príspevok k príprave európskeho rozpočtu. Ako už odznelo pri viacerých príležitostiach, úroveň platieb by nikdy nebola dostatočná. To môžeme povedať otvorene. A zároveň musím zopakovať, že na rozdiel k výročným rozpočtom, európsky rozpočet sa týka investícií. Neviem, aký bol ten celkový podiel investícií v rozpočte pre rok 2012 e, pre tú krajinu, ktorú poznám najlepšiu ja, ale viem iba to, že to bolo znížené zhruba 50-60% európskeho rozpočtu by sme mohli klasifikovať ako čisto investičný e, kapitál, ktorý bude pokrývať potreby Európskej únie, bude mať ten pákový efekt a zabezpečí aj počet e, pracovných miest, ktorý by sa mal navýšiť. To znamená, ak sa pozrieme v reálnych číslach na rozpočet 2012, tak tu vidíme určité problémy, pretože už dnes nemáme dostatočné množstvo peňazí na platby a vieme, že sme museli uplatniť opravný rozpočet e, číslo 6. Čiže musíme sa zamyslieť nad týmto procesom výročného rozpočtovania a Môže sa nám to podariť, predovšetkým, ak hovoríme e, e, o navyšovaní platieb. A to je prirodzený jav. V kontexte tejto diskusie jeden zo spravodajcov v Európskom parlamente povedal pánovi Dragimu, predsedovi Európskej centrálnej banky, že dôverujú tejto banke. My dôverujeme v tejto inštitúcii, že je dôveryhodná predovšetkým, pokiaľ ide o to, že ak budeme potrebovať dodatočné financie na platby, tak jednoducho ich táto banka zabezpečí. Ešte raz gratulujem všetkým tým, ktorí boli zaangažovaní, ako napríklad pán Lamassur, že sa nám podarilo tento rozpočet včasne prijať. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má Ďakujeme pánu komisárovi. A teraz e, nasledujú rečníci v mene politických skupín za EPP na dve minúty pán Lavia. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som v mene Európskej ľudovej strany poďakoval spravodajcom pani Balzani a pánu Fernandešovi i pánu komisárovi Levandovskému, takisto pánu predsedovi rady Dominikovi za kvalitnú prácu, ktorú e, odviedli a za e, spolupr- e, ducha spolupráce. Dohoda, ktorá bola uzatvorená 18. novembra v noci po 16 hodinách rokovania, bola naozaj dobrým výsledkom. Predovšetkým v kontexte hospodárskej kríze a problémov so štátnymi rozpočtami. Som spokojný s rozhodnutím, že sa využije nástroj flexibility, a že sa uvoľní viac ako 200 miliónov pre kapitoly 1 a 4, tak ako to žiada rozpočet, aby sa podporila konkurencieschopnosť, aby sa financovali prioritné politiky a aby sa čelilo zložitým výzvam v oblasti politiky susedstva. Je jasné, že ďalšie politiky, pokiaľ ide o záväzky, tiež zaznamenali schválenie priorit, o ktoré žiadal eh, parlament. Je však jasné, že tým sa poškodili platby. Kolegovia i samotní spravodajcovia hovorili, že táto dohoda nemôže byť považovaná za úspešnú, pretože sa opätovne roztvárajú nožnice medzi platbami a záväzkami. Komisia narazí na problémy pri financovaní niektorých programov. Domnievam sa však, že dnešné hlasovanie v tomto parlamente, rovnako ako včera hlasovanie rady, pomôže k tomu, aby sa schválil úsporný a zodpovedný rozpočet, ktorý bude plne brať do úvahy krízu, ale ktorý zároveň podporí investície a ekonomiku so snahou o inteligentný, inkluzívny a trvalo udržateľný rast EÚ. Ďakujeme, pán Lavia. A za socialistickú skupinu teraz na dve minúty pán Ferm. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj komisii, aj polskému predsedníctvu. Predovšetkým však chcem poďakovať na pani Balzániovej, našej vlastnej spravodajkyni. Po dlhých rokovaniach sme sa zhodli a naša skupina podporí túto zhodu, pretože sa nám podarilo množstvo presadiť pro množstvo priorit parlamentu. Výskum, e, celoživotné vzdelávanie, Palestína a pod, podobne. Rokovania však vytvárajú aj veľa nepokojných úvah do budúcnosti. Sme znepokojení nad tým, že veľká časť e, rokovaní sa zaberala tým vyriešiť názorové e, rozdiely v rade. Čoraz negatívnejšia e, úloha krajín ako je Švédsko a snažia blokovať ofenzívnejšiu politiku do budúcnosti. Myslím si, že rozpočet musí byť v rozhodujúcich bodoch posilnený, ak chceme pozitívne prispieť k rastu e, pracovným miestam, obnove a predovšetkým pokiaľ ide o členské krajiny, ktoré toho najviac potrebujú. Musíme si však uvedomiť to, čo bolo slúbené, e, že to, čo bolo slúbené v rade, treba aj implementovať. Včasné e, uhradenie našich, našich e, účtov. Určité členské krajiny majú veľmi negatívny postoj k rozpočtu EÚ a tým riskujeme, že dlhodobo budeme vlastne vystavený akémusi e, scenáru toho najhoršieho prípadu. Polnohospodárska politika a ďalšie oblasti e, podľa mnohých nemá byť zmenená. To znamená, že dlhodobo je tu riziko, že nebudeme mať prostriedky pre oblasti, kde je to naozaj potrebné. Klimatické otázky, životné prostredie a tak ďalej. Veľká časť členských krajín e, sa zhoduje na takýchto potrebách Verím, že polské predsedníctvo a dánske predsedníctvo bude môcť presvedčiť túto blokujúcu väčšinu, aby už prestali blokovať. Teraz má slovo pán Haklund, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel obom spravodajcom poďakovať za nás liberálov. Aj Rade a komisii chcem poďakovať za dobrú spoluprácu aj my samozrejme budeme podporiť všetky spomínané e, otázky. Hlasovali sme predtým o našom rokovacom mandáte, predtým sme sa zdržali, ale teraz to vyzerá inak. Táto e, situácia by mala byť motivujúca. Asi 2 to je nárast e, rozpočtu. Pozitívne je tu to, že výdavky e, sme mohli teda od, od, odročiť tie výdavky, ktoré sa e, týkajú budúcnosti, celoživotné vzdelávanie a tak ďalej. Samozrejme nesmieme zabudnať ani na arabskú jar. Všetko si to vyžaduje pozornosť, nielen v politickom zmysle, ale aj eh, prostriedky sú potrebné. Takže za takýto rozpočet hlasujeme. Tak trochu nepokojná úvaha do budúcnosti. To je samozrejme to, že je tu určitá tendencia nedodržiavania toho, čo sa prislúbilo. So, to samozrejme sa nemôže udiať. Minulý rok sme tak sme dosiahli zhodu v rozpočtovom postupe. V tomto roku sa to podarilo. E, v rade samozrejme sú ešte ťažkosti. Treba premyšľať o tom, čo sa dá urobiť do budúcnosti, pretože nepotrebujeme určite žiadne krízy, máme dosť krízy na iných miestach. Ďakujem. Ďakujeme pánu Haglundovi za e, skupinu EKR, teraz pán Van Orden. Ďakujem, pán predseda. Zdá sa, že parlament bez zamyslenia e, akceptoval teraz zvýšenie menšie ako 2 v reálnych číslach určite menej ako e, v roku 2011. Zmeškali sme tiež ukázať, možnosť ukázať, že v, reál, v reálnom svete ekonomická re, realita vyzerá inak. Naozaj chceme tvrdiť, že v minulosti sa prostriedky v EÚ čerpali primerane a že budú dobre e, investované v budúcnosti. Sú tu škrty rozpočtov s, s cieľom prekonať obrovské deficity a je tu zúfala snaha reduko, e, e, podporiť ekonomický rast. Zdá sa, že rastie apetít Európskej únie. Mali by to byť ale masívne škrty pre naše ministerstva financií Všetko by sa malo zamerať na ekonomický rast, na konkurencieschopnosť a na oblasti, ako je výskum a rozvoj. Namiesto toho po celé roky sa čoraz viac oblastí kompetencií e, e, rozširujú e, také oblasti, kde vlastne nemáme čo hľadať. Mohli sme byť príkladom našim vlastným rozpočtom. Bohužiaľ, len malá časť celkového, je to len malá časť celo, celkového rozpočtu. Ale aj tak e, stojíme Európsku úniu 1,6 miliardy ročne. E, mnohí sa domnievajú, že štvrtina tohto rozpočtu sa mohla škrtnúť. 400 miliónov eur sa mohlo zachrániť bez toho, že by to obmedzilo centrálne úlohy tohto parlamentu. E, dôležitou, dôležité je, je tu masívna inflácia byrokracie Európskeho parlamentu. 62 budov, ktoré tento parlament prenajíma alebo vlastní, e, nedá sa ich momentálne e, zbaviť. Bolo treba ukončiť tieto excesy. Ďakujem, pán Var Oden. A teraz e, za zelených. Ale pani Trupel, minúta a pol. Vážený pán predseda, pán komisár, prijatie rozpočtu znamená úsporný rozpočet, pretože nárast je pod inflačnou rovinou a otázky, na ktoré si musíme zodpovedať, je, či to je správny, bezpečný rozpočet do budúcnosti. Z hľadiska zelených musí rozpočet Európskej únie ako aj rozpočty členských krajín si museli stanoviť nové priority. Nemôžeme. Musíme predovšetkým na úrovni európskej úrovne sa zbaviť tých politík, ktoré sú neudržateľné. Ale musíme sa sústrediť predovšetkým na udržateľné politiky, ktoré by boli konkurencieschopné. Počuli sme na rok 2010 dramatické číslo, že emisie CO2 na celom svete narástli o 6 To vôbec nie je politika, v ktorej môžeme pokračovať a chceme zachrániť našu planétu. Európsky rozpočet z nášho pohľadu aj v tejto otázke neprispieva dostatočne. V časoch úspor, ja sama z Nemecka pochádzam z Brem, z najmenšej spolkovej krajiny, my už celé roky musíme robiť úspornú politiku, takže ja viem veľmi dobre, o čom hovorím. Ja nežijem na mesiaci, nie som na, na mesačná Bruseli, ja chápem, aké potreby majú členské štáty, ale potreby členských štátov stále rastú a európsky rozpočet oveľa menej, takže musíme to dať do súvisu. A preto si myslím, že sú tu dôvody, aby sme povedali, že to je správne, že malý európsky rozpočet, eh, čo je vlastne 1% eh, rozpočtov európskych štátov, je práve tá oblasť, kde musíme v budúcnosti žiadať viac, aby sme mohli financovať tie opatrenia, ktoré by zabezpečili konkurencieschopnosť, ktorá nám chýba v členských štátoch. A v tomto ohľade musí európsky rozpočet zabezpečiť lepšiu politiku. Takže čo je dobre z nášho pohľadu na tomto rozpočte? Z poradia veľkosti máme 25 miliónov pre jednotlivé agentúry, pre životné prostredie a to je dôležité na to, aby sme regulovali túto situáciu lepšie. Sú tu aj dôležité pilotné projekty pre inováciu a pre udržateľné financovanie digitálnych trhov kultúry. A v našom vlastnom administratívnom rozpočte v parlamente máme snahu dosiahnuť úsporu 20 miliónov len na tlmočení a cestovaní a prekladoch a aj na cestovaní sa snažíme šetriť. To sú jasné signály že sa uskromňujeme. To je aj jasný signál pre občanov smerom na vonok a dúfam, že celkom jasný. A pýtam sa však aj vás, aj predstaviteľov rady, je to rozpočet, ktorý tú pridanú hodnotu skutočne zastáva? A to jednoducho nevidím. Napriek tomu, že sa veľmi snažím, budeme mať konferenciu kde sa hovorí o klimatických zmenách, ako povedal aj pán Levandovský tento rozpočet musí byť rozpočet investícií, ktoré budeme využívať a pri všetkých potrebách na úspory musíme jednoducho ďalej stanovovať ďalšie stimuly pre nové udržateľné produkty, nové udržateľné technológie a nové pracovné príležitosti, aby sme na vnútornom trhu mali väčší úspech, ale aj na celosvetovom meradle, pretože iba ak takýmito produktami pôjdeme na celý svet, na trh, tak jednoducho budeme môcť zabezpečiť všetko to, čo chceme. A tu musíme urobiť viac a musíme to urobiť spoločne a túto spoločnú európsku hodnotu jednoducho postrádam v tomto rozpočte. Takže kde vidím Európsku radu, že funguje nekonzekventne? Celý čas ste hovorili iba, že sporiť, sporiť, sporiť. A teraz, keď tu ide o e, reaktory, kde sa potrebujú také prvky ako tricium, tak tam sa jednoducho vynaložia 1,3 miliardy viac eur. To je konzekventné. Takto chceme šetriť. Ak chceme šetriť, tak sa musíme sústrediť na tie úlohy budúcnosti aj vo výskume, kde vieme, že budú čo najskôr úspešné. Pokiaľ ide o reaktor ITER, jednoducho to ešte je stále sporné a napriek tomu už sa budú odčerpávať peniaze práve do tohoto projektu. Ďalej tu ešte vidím problémy, pokiaľ ide o medziinstitucionálnu dôveru. Máme tu prehlásenie rady, že sa budú musieť tieto záväzky financovať. A to znovu nie je veľmi jasné, tak preto si aj moja politická skupina nepredstavuje e, situáciu tak, že by sme vedeli podporiť tento rozpočet. Ďakujem. Teraz za GUE dostane slovo na minútu a pol pán Portáš. Ďakujem, pán predsedajúci. Navrhovaný rozpočet na rok 2012 nepokrie všetky potreby. Ja sa líšim vo svojom názore od pána komisára Levandovského, čo sa týka ekologickej trvalej udržateľnosti, výskumu, teritoriálnej, regionálnej koheznosti, sociálnej solidárnosti. Tá, tento rozpočet nemá tie potrebné metaforické svaly, aby vykompenzoval alebo vykorigoval národné politiky úspor, ktoré sú typické pre súčasnú Európu. Tento rozpočet je takým rozpočtom, ktorý si ako keby neuvedomoval, že nás to unáša do recesie, do nezamestnanosti, že sme vo veľmi krehkej situácii a budúce generácie si to možno odnesú. 1% HDP je sumou, o ktorú sa v reálnych číslach menej bude prispievať. Takže tu jednoducho pracujeme rutinne, máme jednoducho zase ďalší rutinný rozpočet, navrhovaný rozpočet, ktorý jednoducho zvýši rozdiely medzi záväzkami a platbami. Inými slovami, je to zlý rozpočet a okrem toho ešte aj prináša zlé praktiky, zlé postupy rozpočtové, pretože e, predikuje negatívny rast. Jednoducho nahrádzame záväzky aktívami na papieri, čo sa týka vojenského výskumu alebo Frontexu. Pozeraj, pozrite si v rozpočte, čo sa stalo s takými rozpočtami, ktoré e, majú veľké multinárodné aktéry. A podpora exportu to jednoducho ruinuje e, krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcimi novými hospodárstvami. Ja myslím, že tu je schizofrenia, že to nebolo dobre. Chceme viac Európy, ale chceme mať na Vianoce na stole aj moriaka, a to znamená menej Európy. Ďakujeme. Teraz za EFD pani Andreasen. Európsky parlament a komisia žiadajú 5-percentný nárast na rozpočet na rok 2012, veď to je smiešne rada akceptovala e, dve, dvojpercentné zvýšenie a to je facka e, daňovým poplatníkom Európy. Ja si myslím, že Lisabonská agenda znamená, že Európa potrebuje viac ako 1 bilión peňazí. 1 bilión, opakujem ešte raz, z vrecák daňových poplatníkov. Myslí, myslí si komisia, že dokáže udržať pod kontrolou využitie takýchto finančných prostriedkov? Súčasná hospodárska a finančná situácia v Európe e, nepochybne odráža e, zlyhanie a napriek tomu si želáme utracať, marnivo utracať. Pán Osborne v Británii, na, na rozdiel od Európy, ohlásil škrtanie. Ja hovorím, žiadny pán Haig e, nedostane rozpočet pod kontrolu. Ani pán Cameron ho nedostane pod kontrolu. Dvojpercentný nárast je hrozný. Poprosím vás, britskí daňoví poplatníci nemôžu financovať Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujeme pani Andreasen. Teraz má za nezaradených slovo na minútu a pol pani Vertman. Ďakujem pekne, pán predseda. Rok 2012 aj napriek kritike niektorých je rokom, kde budeme mať úsporný rozpočet. To je dobrý znak pre našich občanov a občianky. Ukazuje to, že aj Európsky parlament v týchto hospodársky náročných časoch dokáže si a parlament ustrážiť svoj rozpočet. Pripomínam, že 4, 9, 49 94% nášho rozpočtu ide našim občanom, 6% zasa je určených pre administratívu. Európsky rozpočet ako taký znamená pre rok 2012 navýšenie vo výške 1,86 e, alebo 98 eh, hrubého domáceho produktu Európskej únie. Týmto sa vlastne dostane členským štátom viac, ako im bolo slúbené. Pri všetkej tejto úspornosti nesmieme zabúdať na to, že po týchto krízových časoch ešte budeme musieť mať aj budúcnosť. A táto budúcnosť sa jednoducho definuje v súčasnosti na úrovni 20-percentnej nezamestnanosti mladých ľudí. A to je, často sú ťažké časy. A napriek tomu, hoci stále šetríme a chceme šetriť, musíme oveľa viac ako doteraz v takých oblastiach ako napríklad e, vzdelávanie a vytváranie pracovných miest, investovať ešte viac, aby sme sa nedostali ešte do hĺbšej krízy. Uvediem e, príklad. Grécko napríklad má veľký potenciál. Investujme tam do solárnych elektrární a tým vytvoríme nielen udržateľné pracovné príležitosti, ale vsadíme aj na dosiahnutie klimatických cieľov, keď budeme prúd a energiu takýmto spôsobom potom e, dávať do našich sietí. Ďakujem našim spravodajcom a všetkým zúčastneným. Ďakujeme. Pani Vertman, slovo má teraz Gariga Poledo na minútu a pol. Ďakujeme. Pán predsedajúci, vážny pán komisár, uradujúci predseda rady. Bol to veľmi ťažký proces pre pani Balcanie, pre pána Fernandesa a aj pre delegáciu Európskeho parlamentu zúčastňovať sa na zmierovacom konaní a rokovať tam. Predovšetkým treba povedať, že pán Alan Lamasur odviedol naozaj e, ťažkú prácu, ale musíme byť spokojní s výsledkom, pretože to bola akoby tenisová hra, kedy loptička e, lietala z jednej strany dvorca na druhu počas zmierovacieho konania najmä po, mm, opravný rozpočet číslo 6 a e, rokovanie o ITERI. To bol skutočný tenis, ale výsledky vyzerajú dobre tohto zápasu. Ale m, mm, tak či tak zostávajú isté obavy. Sú tu totiž nepísané pravidlá, ktoré sa pred Lisabonskou zmluvou zmenili a rozpočtové rokovanie sa toho tiež týka. Ak sa zaviažeme k istým záväzkom a potom opäť rokujeme o platbách súvisiacich s týmito záväzkami, ak rada unilaterálne stanoví hladinu platieb, tak to potom nesadí, keď v zápäti rokujeme o záväzkoch. Myslím si, že tým spochybňujeme odhady, ktoré nám predkladá komisia a jednoducho sa od Európskeho parlamentu žiada, aby schválila už hotovú vec. Tentokrát sme to akceptovali, pretože sme uznali, že sme v hospodárskej kríze, ale inak je nevyhnutné dohodnúť sa, e, aj keď by to mala byť e, nie taká optimálna dohoda, ale vážený, e, vážené predsedníctvo rady, nie je to dobré znamenie pre finančné perspektívy. Ďakujeme, pán Gariga. Na dve minúty, pán Volen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tak ako ostatní kolegovia chcem poďakovať sa dvom spravodajcom za úžasnú prácu, ktorú robili, pokiaľ ide o prípravu tohto rozpočtu. Chcem však povedať pár slov aj ohľadne všeobecného rozpočtu, predtým než prejdem k jednotlivým detailom ohľadne rozpočtu Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o všeobecný rozpočet, by som povedal, že podporujem dohodu, ktorú sme dosiahli na zmierovacom procese, ale mám určité obavy. Obavy mám predovšetkým ohľadne toho, že zmierovací proces nám priniesol rozpočet, ktorý nám neumožňuje e, štruktúralne zmeny v budúcnosti. A to bude mať vážne dopady pre regióny naprieč celou Európskou úniou, ako napríklad Wales. Vo Walese máme veľa peňazí práve zo štrukturálnych fondov, ak tam nebude dostatočné peniaze pre rok 2012, tak jednoducho bude na vine rada. Rada by mala pochopiť a mala by zobrať do úvahy, že štrukturálne fondy sú, sú dôležitou súčasťou vytvárania práce a rastu v Európskej únie. A ak nemáme dostatočné finančné prostriedky na štrukturálne fondy, tak to jednoducho bude musieť byť celé e, zvalené na radu. Európsky parlament a jeho rozpočet, čo je moja zodpovednosť. Myslím si, že Európsky parlament urobil to, čo mal, pokiaľ ide o rozpočet. Európsky parlament prijal úspory e, vo výške zhruba 24 miliónov eur. Predovšetkým pokiaľ ide o tlmočenie a preklady a e, som presvedčený o tom, že členovia tohto parlamentu prijali takisto určité úsporné opatrenia, ako napríklad zmrazenie príspevkov na ich kancelárie a zmrazenie paušálnych výkladov na e, cestovania. Dúfam, že usporíme v budúcnosti ešte viac. Takže pre mňa je ten dôležitý signál celého tohto rozpočtu, je, že tento Európsky parlament jasne uznáva tie priority, ktoré tu máme. My sme presvedčení, že naše priority musia byť v tom, že budeme finančné prostriedky dávať do štrukturálnych fondov, ktoré budú môcť vytvárať nové pracovné príležitosti a týmto vlastne ušetríme čo najviac. Ďakujeme pekne, pán Vogan. Teraz na dve minúty dostane slovo pán Alvaro. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, predsedníctvo rády a chcem sa poďakovať pre všetkým spravodajcom, ktorí spolu s predsedníctvom, s predsedom výboru pre rozpočet pán Lamasúrom odviedli výbornú prácu. 17 hodín trvalo 10 kôl zmierovania, kde Európsky parlament rokoval iba dve hodiny s radou. Možno by bolo zmysluplné, keby rada vlastne počas mierovacieho konania neviedla svoje rokovanie, ale prezentovala už záverečné stanovisko rady, to by uľahčilo prácu všetkým a tak by bolo možné rýchlejšie konať. Nakoniec sa nám ale podarilo nominálne sa zhodnúť na zmysluplnom rozpočte. Vyšli sme v ústrety E, rade až do výšky 129 miliárd. Toto zodpovedalo e, očakávaniam rady. Obmedzili sme platby na 127 miliárd a to je to, čo sme si predstavili my ako parlament. Myslím si, že nemali sme si nič nahovárať. Jednoducho e, pred sebou tlačíme nebezpečnú lavínu. Ak rada je ochotná prostredníctvom opravných rozpočtov financovať nastávajúce E, záväzky. Bolo by lepšie, keby od začiatku sa pripravil taký rozpočet, ktorý je e, dobrým základom na financovanie, aby sa to nemuselo neustále upravať všetko prostredníctvom e, opravných rozpočtov, aby sme nepresúvali to riziko do budúcnosti. Ďalší problém, ktorý sa tu ukázal, je tá skutočnosť, že Európska únia skutočne potrebuje viac investícií do vývoja a výskumu. Konec koncov všetci to potvrdzujú, podporujú to aj členské štáty. Akurát to nefunguje pri rozpočte, ktorý má určitý strop a ktorý jednoducho nechce sa odkloniť od toho myslenia dogmaticko-subvencionistického. E, Musíme si uvedomiť, že ak sa niečo nezmení, tak nebudeme môcť naplniť náš program do roku 2020. Zároveň sa ukázalo, že v tej dobe, e, kedy sa vykonávajú úsporné opatrenia, tak je možné, aby aj Európsky parlament dokazoval úspory. Ďakujem pekne kolegovi Fernandežovi, ktorý to dobre zahájil, dobre to pripravil, dosiahli sme dobrý výsledok, budeme môcť súhlasiť s tým, ale či z dlhého hľadiska je to ten správny prístup, samozrejme o tom budeme musieť ešte diskutovať. Ďakujem pekne. Sí. Gracias, Ďakujem pekne, pán Almaro. A na jednu minútu má slovo pán Vlasak, nech sa páči. Vážený pán predseda, pán komisár, dámy a páni. Zhoda nad návrhom rozpočtu tento rok vôbec nebolo jednoduché a vieme, že výsledný kompromis sa v rade prijal krehkou väčšinou. Celkové výdavky 129 miliard eur, ktoré znamenajú nárast o 1,86 podľa mňa odrážajú konsolidačné úsilie členských štátov na národnej úrovni aj realitu ekonomickej situácie, v ktorej sa Európa teraz nachádza. Inak povedané, európske výdavky sa v dobe krízy máme pod kontrolou a sú pod hranicou očakávanej inflácie. Pre mňa ako pre koordinátora našej politickej skupiny vo výbore REGI bolo je a naďalej bude hlavnou prioritou pri rozhodovaní o rozpočte pre rok 2012 zaistiť dostatok financí pre kohéziu, teda heading 1b tak, aby sme mohli splniť všetky záväzky z minulých rokov a je preto zásadné, že súčasťou dohody je aj silná spoločná deklarácia v platbách bode 3.1 a v prípade nutnosti bude dostatok prostriedkov aj pre politiku súdržnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Vlasák. Pán Ferreira na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Rokovanie s radou prinieslo očakávaný výsledok. To, čo ho bolo málo, tak toho je teraz ešte menej. A ak toto je rituál, ktorý je bežný tých hm, tzv. Európanov, európejstov, ktorí sa búchajú do prs a hovoria, že chcú silný rozpočet pre silnú Európu, tak sa pripravte na to, aká bude situácia v budúcnosti, keď sa bude hlasovať, keď máme ten rozpočet taký nízky. zároveň keď sa sťahuje, uťahuje opasok napríklad v stabilizičnom nástroji, tak sa tiež e, tá redistribučná funkcia rozpočtu je úplne mizivá, teda nie je možné odstrániť rozdiely a celá séria krajín bude obeťou zásahu takýchto e, finančných škrtov. Hovorí sa o súdržnosti, ale tá je čím skôr čím ďalej, tým viacej väčším klamstvom a práve proti takémuto klamstvu tu budú čím ďalej, tým väčšie protesty v celej Európe. Ďakujem. A teraz pán Hartong na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pred dvomi týždňami čínsky investor povedal nasledovné. Problémy európskych krajín pochádzajú zo spoločnosti, ktorá je na úpadku a e, to sú tie, ktoré prišli zo socializmu. Stali sa lenivými, nechcú pracovať, nikto nepodnecuje prácu. A problém rozpočtu 2012, že e, je dôsledkom týchto myšlienok. Sociálna demokracia chce príliš ochraňovať svoje malé záujmy a viesť nezodpovednú politiku. Však sa pozrite na rozpočet 2012, aby sme sa o tom presvedčili. Však my ho vlastne znovu navyšujeme a to vytvára len e, pracovné miesta pre takú európsku kliku, ale nie je tam žiadna pridaná hodnota. Práve naopak, rozpočet 2012 neprináša riešenia problémov, práve naopak zhoršuje ich. Jediné riešenie, ktorú, ktoré Európa potrebuje, je robiť úspory ale mali by sme ísť skôr cestou vytvárania pracovných miest, aby e, občania mohli čestne zarábať na svoj chlieb a aby mohli živiť svoje rodiny. To by mala EÚ dosiahnuť svojim rozpočtom, ale nerobí to. EÚ sa míli a vlastne si kope svoj vlastný hrob. A my budeme proti tomuto rozpočtu hlasovať. Ďakujem, pán Hartong. A teraz na dve minúty pán Šurian. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Prvá dobrá správa sa týka toho, že teraz sa dosiahla dohoda medzi parlamentom a radou a toto umožní Európskej únii fungovať riadnym spôsobom budúci rok. Ja ako Maďar by som mohol k tomu ešte dodať, že tá najdôležitejšia rozpočtová linka z nášho hľadiska bola nedotknutá od vtedy, ako sme tu mali ten návrh komisie, kde sa konštatovalo, že spoločná polnohospodárska politika bude nezmenená, potom, že niektoré položky sa navýšili 9%. Môže sa diskutovať samozrejme o tom, či to je veľa alebo málo, ale je to v súlade s realitou. To sa dá povedať. Samozrejme sú tam určité menšie veci, ktoré nás môžu potešiť, napríklad ako navýšenie e, toho programu pre mlieko na školách o 9 miliónov. A musíme si uvedomiť, sú to veci, ktoré si nevyžadujú nejaké dodatočné prostriedky. A spomeniem jeden konkrétny príklad. Tak napríklad sme schválili program v rámci kapitoly pre kultúru, kde ide o to, aby sa podporovala záchrana jazykov menšín kde je riziko, že by tieto jazyky mohli postupne zaniknúť. Čo sa týka samotného rozpočtu, musí byť samozrejme v súlade s riešeniami, ktoré by sme chceli použiť na to, aby sme ukončili e, túto krízu. Takže dalo by sa povedať, sú to dobré veci, ktoré sa potom vyvážiť. Samozrejme sú aj určité negatíva. A keď si porovnám tieto dva extrémy, tak dalo by sa povedať, že ten pohár je na 80% plný a iba na 20% prázdny. Samozrejme, bude si to vyžadovať ešte ďalšiu prácu, aby sa ten pohár naplnil na 100%, ale myslím si, že bude možné pokračovať a s tým pracovať a skupina EPP samozrejme podporí rozpočet. Ďakujem na 1,5 minúty. Pani Gadia Sabal, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Niekedy keď rokujeme a keď zachádzame do detajlov, tak môžeme stratiť všeobecnú perspektívu. A preto by som rada niektorým pripomenula, ktorí veľmi kritizujú výsledky tohto rokovania, že návrh Európskej komisie a návrhy Európskeho parlamentu by sa podobali asi v 25%, takže keď sa pozrieme na tento výsledok z hľadiska kompromisov, tak ten výsledok nebol taký zlý. Posilnili sme programy, e, ktoré, ktorými budeme bojovať proti kríze, napríklad podpora podnikania, renovácie, inteligentné energie, programy Erasmus Mundus. Dali sme financie, aby sme pomohli našim susedom na juhu Stredomoria, aby mali demokratický budúcnosť, ale šťastie nemôže byť úplné. Rada tri roky má stále len jedno slovo v ústach, prísnosť a nechcú pozerať ďalej za horizont. A keďže toto slovo e, parlament nepresvedčil, tak e, výsledky takejto politiky plus európske hospodárstvo v krízi, tak e, aj tak sme ešte situáciu a názor nezmenili. Rada stále žiada tú prísnosť, ale žiada ešte ďalší krok navyše a ten môže byť nebezpečný. Jedna vec je, že upravíme platby a druhá vec je, že nesplníme už kontrahované povinnosti a to nie je otázka rozpočtovej politiky, to nie je prísnosť, ale to, čo vlastne teraz robíte, je, že nesplníme dosiahnuté alebo prijaté záväzky. Ďakujem. Na dve minúty pani Jensen. Øh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že som veľmi spokojná s tým, čo sa podarilo dosiahnuť. To znamená, že je tu výsledok zo strany parlamentu, kde vlastne sme našli potrebné prostriedky pre Palestínu a okrem toho pre výskum a vývoj sme našli potrebné prostriedky. Ďalej sa nám podarilo zabezpečiť financovanie ITERu, a bez toho, že by sa na tej strane vykonali nejaké významné úspory. Musím povedať, že ale napriek tomu máme jeden problém s tým výsledkom a ide tu opravný rozpočet číslo 6. Jednoducho situácia sa pomaly stáva neudržateľná a rada a členské štáty na jednej strane slubujú, že ak budú nevyhnutné dodatočné prostriedky, tak jednoducho sa poskytnú aj sa zabezpečí to, aby všetci mohli zaplatiť svoje účty. No a potom komisia povie na druhej strane, že potrebujeme mať viacej peniazy na to, aby sme pokryli naše účty. No a potom vystúpia členské štáty a povedia, že my neveríme tým číslom, ktoré prezentuje komisia. My nie sme toho názoru, tie čísla sú správne, to hovoria. A to bez toho, že by povedali, že vlastne ktorá, ktoré z tých čísel je správne. A to je samozrejme absolútne neudržateľná situácia. Samozrejme je nutné zaplatiť svoje účty. Pán Levandovský povedal, že čo sa týka rozpočtu EÚ, tak e, na 50 a 60 je to vlastne investičný rozpočet. To znamená, že na začiatku e, obdobia nie je tak veľa účtov, ale potom ku koncu programovacieho obdobia jednoducho potom prídu tie významné účty s tým veľkými položkami. No a keď som sa vrátila domov z eh, tých rokovaní o rozpočte dostala som e-mail od jedného dánskeho podniku, kde bolo uvedené, no čo sa prosím vás deje. Vždy bolo zložité od Európskej únie dostať finančné prostriedky, ale tie čísla, ktoré tam sú, zaostávajú za to viac ako kedykoľvek inokedy. To znamená, že musíme zabezpečiť to, aby sme reagovali na tú zodpovednosť, ktorú máme a aby Európska únia zaplatila svoje určite. Ďakujem. A teraz na dve minúty pani Jendřejevská. Ďakujem, Unia Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia skutočne potrebuje dobré signály, pozitívne správy. No a európske inštitúcie, parlament, rada a komisia sa dohodli na rozpočte 2012 a to je istotne dobrý signál. A preto by som chcela využiť túto príležitosť a poďakovať všetkým za ochotu spolupracovať Hlavne by som chcela poďakovať našim asistentom, zamestnancom sekretariátu, ktorí veľmi často pracujú dlho do noci. Ale nesmieme zabúdať na to, že najvážnejšie problémy spojené s rozpočtom vyriešené neboli. Dokonca niektoré problémy sa prejavili ešte vypuklejšie, s ktorými sa budeme musieť e, čo najskôr zaoberať a čo najskôr ich vyriešiť. Napríklad e, opravný rozpočet číslo 6 na rok 2012. Som rada, že sme sa dohodli na tomto rozpočte, avšak opravný rozpočet číslo 6 poukázal na isté problémy, no dúfam, ale teda myslím, že tieto problémy sa budú ďalej zbierať a zväčšovať v nadchádzajúcich rokoch. Ale nie kvôli tomu, že očakávania, čo sa týka plánov a projektov EÚ, napríklad a, a spoločný diplomatick, spoločná diplomatická služba, alebo zapojenie do humanitárnych otázok, čo sa týka štruktúrálnych reforiem, čo sa týka výskumu a vývoja, mohla by som takto pokračovať ďalej, tak bohužiaľ všetky tieto snahy nesprevádzajú, nie sú podporené dostatočne finančne. A to je problém, pretože my hovoríme, že potrebujeme nové kroky, ale platby trochu meškajú. No a preto dúfam, že otvorenie a dialog, otvorenosť a dialog z minulého roka budú realitou, keď začneme hovoriť o tých platbách a budeme riešiť tie platby, od ktorých som práve hovorila. Takže ešte raz ďakujem pekne no a dúfam, že to zmierovanie bude len krokom na dlhej ceste. Ďakujem pekne pani Jenževská a teraz eh, a pani Grelia na 1,5 minúty. Pán predsedajúci, pán komisár, kolegovia, rozpočet 2012 je rozpočtom rady a parlament eh, len dodal niečo maličké vzhľadom niektoré priority a niektoré viazané prostriedky, ale problémy ešte stále ostávajú. Kontracyklické problémy, znovu e, na roku 2012 neboli vyriešené, pretože programy pre výskum a tak ďalej boli privilegované na úker iných nariadení, ktoré by zohrali aktívnu úlohu pri tom, aby sme túto krízu vyriešili. A potom takýmto spôsobom nie je možné rozvíjať štrukturujúce projekty rada nechcela posilniť fungovanie finančných dozorných orgánov alebo nechcela podporiť fungovanie poľnohospodárskeho fondu, nebrali do úvahy, v akom kontexte tento fond funguje. Takže členské štáty vnútili prísnosť EÚ rovnako ako ju vnútili svojim občanom a potom tie priority sa nestali premisami pre budúcnosť. Kríza dôveryhodnosti medzi inštitúciami a to tým, že rada spochybňovala určité čísla a museli ste to vidieť aj to, že sa nerešpektovali spoločné rozhodnutia dvoch rozpočtových orgánov, tak len ťažko prinesú riešenia, hoci existujú nástroje na to, aby sa nám to podarilo Takže e, tu je naliehavá otázka, ktorú treba vyriešiť. Ďakujem pani Grelie. A teraz na dve minúty pán Marinesku, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Za každú cenu musíme poďakovať spravodajcom, ktorí museli rokovať a to bez akejkoľvek skutočnej možnosti či manevrovacieho priestoru a napriek tomu urobili obrovskú úlohu Podarilo sa im dosiahnuť tie ciele, ktoré si parlament stanovil a musíme byť tiež spokojní s tým, že máme rozpočet, zažívame ťažké krízové obdobie a bolo by absolútne kontraproduktívne, keby sme mali ešte aj krízu rozpočtovú. Ale toto bolo možné vďaka mudrosti Európskeho parlamentu. Mohli sme všetko zablokovať, ale bohužiaľ rada nepreukázala rovnakú úroveň múdrosti. Rešpektovali sme Lisabonskú zmluvu pri e, tomto rozpočtovom postupe. Za každým sa opakuje tá istá scéna. Rada e, vnúcuje svoje čísla pre platby a neakceptuje žiadne rokovanie. A to vôbec nie je normálne. A nemyslím si, že takýto spôsob e, diktovania čísel a potom prerozdelenie do jednotlivých európskych politík, tak to je tá správna procedúra to vlastne devalvuje potreby a takýmto spôsobom sa e, vypočítava rozpočet. Rada urobila vyhlásenie, že sa zavezuje, že príjme opravné listy e, k rozpočtu v momente, kedy budú potrebné pre platby a kedy tieto platby nebudú postačujúce. Ale rada nesplnila svoje slovo. Stačí sa len pozrieť na to, E, keď prišiel šiestý opravný rozpočet k rokovaniu. A neviem, ako to prebehne budúci rok, ale nemôžeme ďalej postupovať takto. Nie je predsa možné nedôverovať číslam, ktoré predložila Európska komisia. Budúci rok budeme mať dva veľmi dôležité postupy pre rok 2013 aj pre viacročný finančný rámec ak sa bude opakovať tento postup, tak to nebude v prospech EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán Marinesku. A na jednu minútu má slovo pán Abad. Nech sa páči. Oui. Merci, monsieur... Ďakujem, pán predsedajúci. Treba zdôrazniť, že táto dohoda sa poprvýkrát dosiahla v tým, že sa rešpektovali kritéria Lisabonskej zmluvy, ale druhý rok za sebou parlament prijal e, perspektívu rady v platbách o 2%, teda viacej ako v roku 2011 v reálnych číslach. A tieto rozhodnutia idú proti rozhodnutiam Európskej komisie. Dosiahli, sa nám, dosiahli sme viazané prostriedky vo všetkých oblastiach, ale nemôžeme neustále rozpočet opravovať počas postupu Ide o metódu, ktorá je krátkodobá a krátkozraká a neumožní Európe splniť dlhodobé perspektívy a ciele napríklad vo výskume. Rozpočet spoločenstva je akýmsi pákov a pri súčasnej politike uťahovania opaskov nevieme, akým spôsobom chceme postupovať, keď máme nedostatok viazaných prostriedkov aby sme sa nedostali do čiernej diery a aby európsky rozpočet bol nástrojom, ktorý umožní investovať aj do budúcnosti. Ďakujem, pán Abad. Na jednu minútu má slovo pani Karvalio, nech sa páči. Pán predsedajúci, pán komisár, teším sa z dohody, ktorá sa dosiahla pre rozpočet 2012 ale treba upozorniť na to, že rada by súhlasila s 300 miliardami eur pre, pre nástroj flexibility. A táto žiadosť parlamentu bola opodstatnené. Keď hovoríme o tomto rozpočte, tak by som ešte spomenula niekoľko príkladov, napríklad e, pro, e, program pre, pre podnikanie, pre MSP, Erasmus Mundus a tak ďalej, vedecké investície v oblasti energetiky, to všetko boli dôležité projekty. Ďakujem za pozornosť. A teraz pani Matera, nech sa páči. Komisário, prezidente del Consiglio. Vor... Vážený pán predseda, vážený pán komisár, pán minister. Chcela by som poďakovať kolegom, ktorí sa zúčastňovali rokovaní počas zmierovacieho konania s radou. Skutočne ste splnili veľmi komplexné úlohy v časoch úsporných opatrení a uťahovania opaskov. Výsledok rokovania sa dá hodnotiť pozitívne ohľadom na priority politickej skupiny EPP osobne som sa zasadzovala hlavne e, za okruh 1A, ktorý je kľúčový pre rast európskych podnikov a podporu ľudského kapitálu. Podpora pre 7 program pre celoživotné vzdelávanie Erasmus Mundus, Mundus bola zachovaná. Avšak nesúhlasím s tým, že druhý rok po sebe rada v podstate si nariadila horizontálne škrty na všetkých, vo všetkých rozpočtových riadkoch rozpočtu. Keď platby navýšime len o 1,8% v porovnaní s minulým rokom, tak e, je to proti, je to proti v zásade komisii e, pre podporu rastu, ktorú parlament podpor, podporil škrty v rámci priorít v období šetrenia. To je možno prípustné, ale z zmierovacieho konania vystala dilema medzi platbami a záväzkami nuž. Vystavujeme sa teraz nebezpečenstvu, e, že stále sa bude zväčšovať priepas medzi Európou a občanmi, No a treba čo najskôr nájsť východisko z krízy. Ďakujem pekne. Na dve minúty teraz dostane slovo pán Rubik. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán komisár, ja by som chcel na záver príjmacieho procesu rozpočtu poďakovať aj členským štátom, a, respektíve poďakovať za rozpočet, pretože aj pre členské štáty môže byť a, príkladom. A platby musia, musia byť a, takým priemerom, prípade, predávajú štáty. No a, a v prípade záväzkov treba žiadať od štátov, aby tiež neprekračovali tú vrchnú hranicu, ktorú sme si stanovili. Takže tu bude z princípu rokovania možná, možná istá, možný istý automatizmus, no a ktorý sme si dali na európskej úrovni, že nebudú narastať dlhy. No a tento záväzok by dobrovoľne mali prijať aj členské štáty. Ja by som chcel tiež poďakovať komisii za to, že program Erasmus pre žurnalistov, ktorý sme minulý rok predložili ako nejakú, nejaké prípravné opatrenie, že Nelly Cruz to prijala a že program pre žurnalistov, ktorí sa pojmú medzi členskými štátmi, hlavnými mestami a, a regiónmi, môžu získať nové nové informácie a poznatky o tom, ako vyzerá európska politika v mestách a regiónoch, ako o tom informujú médiá, čo robia médiá aj sociálne siete. Myslím, že tým máme obrovskú príležitosť žurnalistom priblížiť tú skutočnú Európu. Veľmi sa teším aj z toho, že program Erasmus pre mladých podnikateľov sa tiež ďalej rozvíja. Poznamená nové pracovné miesta, vyššiu mieru zamestnanosti s nárokom, že vznikajú siete, ktoré prospievajú všetkým. Ďakujem aj za to, že komisia chce podporiť Olympiádu mládeže v Innsbrucku. Myslím, že šport prekračuje všetky hranice a to je pre nás všetkých dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Rubik. A teraz na dve minúty pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán e, predseda. E, nuž, e, ja vítam túto dohodu, vítam tento rozpočet, no a kvôli ekonomickým problémom musíme prijať tieto dohody a podmienky, pretože v budúcich rokoch nemôžeme čakať rast. Ja by som rád sa zameral na šport, a oceány. Nová rozpočtová línia pre námornú politiku a, a toč návrh pani Damanaky o Atlantickom oceáne. Myslím, že potenciál pre rozvoj nových pracovných miest a rastu využívaním zdrojov z mora je skutočne veľký. Hlavne čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, tak v Atlantiku máme asi najlepšie najlepšie zdroje, ktoré musíme sa naučiť využívať. Rovnako podmorská ťažba môže vyriešiť naše problémy so surovinami a samozrejme offshore hospodárstvo je obrovskou príležitosťou odľahčiť záťaž, záťaž lovu rýb a čo sa týka športu, rád by som povedal môjmu kolegovi pánovi Rubigovi, že uvedol už viacero bodov, ktoré, s ktorými súhlasím. Ja by som chcel len spomenúť Erasmus pre šport. Tiež tu vidím obrovský potenciál a nepripisujeme dostatočnú hodnotu potenciálu športu pri riešení hospodárskych problémov a zdravotných problémov. Vždy, keď sa zúčastňujem, zúčastňujem Vypočuť tak každý chce viac peňazí na liečbu chorôb. Liečba je však veľmi jednoduchá. Prevencia. Prevencia, ktorá môže začať zdravým životným štýlom už v mladom veku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kelly. A teraz sa prejdeme k Catch the Eye. A pán Kozlovský dostáva slovo na jednu minútu. Pán predseda, pán komisár, rád by som začal Eh, slovami vďaky za úspech, ktorý ste dosiahli pri hľadaní kompromisu v rozpočte 2012. Asi sa nám nepodarilo dosiahnuť to, čo Európska komisia navrhovala pôvodne, ale aj tak. Chcel by som tiež poďakovať francúz, eh, polskému predsedníctvu, pretože tiež sa zúčastnilo tohto úspechu a snažilo sa rokovať a dosahovať optimálny výsledok. Škrty sú skutočnosťou, avšak majú negatívny dopad na eh, koheznú politiku, ktorá je jedna z najdôležitejších celých politik EÚ a v čase krízy garantuje adekvátnu úroveň investícií. Takýto rozpočet znamená, že musíme hľadať rezervy a kde je možné šetriť a kde je možné využiť celý potenciál pre zamestnanosť. Ďakujem pekne na jednu minútu. Teraz pán Rubix. Pán predsedajúci, súhlasím s početnými poznámkami, ktoré tu padli, aby sme vylepšili rozpočet na rok 2012. Som toho názoru, že navrhovaný nárast pre viazané finančné prostriedky a pre platobné prostriedky je príliš e, veľký. Väčšia rovnováha by bola priateľnejšia. Rezervy pre administratívu a pre iné rozpočtové riadky sú mizerné. Tiež si myslím, že nemôžeme súhlasiť e, e, s nárastom tak, ako ho navrhuje rada, pre e, rubriky na základe rezerv. Mali by sme naplánovať dostatočné finančné rezervy. Týka sa to predovšetkým kategórií pre vonkajšie činnosti. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pán Morganti. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia Kompromis, ktorý vyšiel zo zmierovacieho konania, je uspokojivý. Zabezpečili sa prostriedky pre malé a stredné podniky. Okrem toho je to aj dostatok prostriedkov pre Frontex. A takto sa posilnila táto agentúra na ochranu hraníc. V tejto zložitej situácii nebolo asi možné očakávať viac. Myslím si, že pri niektorých výdavkách, výdavkoch sa vykonali určité krátenia, ktoré ale nie sú nejaké veľmi významné. Týka sa napríklad spolupráce s Áziou a Latinskou Amerikou. Čo považujem ale za škandalózne je, že opatrenia, ktoré sa týkajú podpory turecko-cyperského spoločenstva, boli naopak navýšené. Nemyslím si, že je možné legitimovať to, aby niekto e, obsadil územie, ktorému nepatrí. Myslím si, že znamená to dodatočnú záťaž pre členské štáty a je to zložité v čase krízy. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Morganti. A teraz Pán Rubik žiada, e, má nejakú procedurálnu otázku? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel iba oznámiť, že z môjho miesta mi niekto ukradol slúchadla a myslím si, <laughs> že nie je možné, že by sa tu tak postupovali, že by sa tu kradli okrem to ešte súkromné slúchadla. No, budem sa informovať, ako to vyriešime. Budem samozrejme informovať bezpečnostné služby, ale je to veľmi nepríjemné, súhlasím s vami. Pán komisár Levandovský, nech sa páči, máte slovo. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne veľmi stručne diskutujeme o veľmi takom skromnom rozpočte na rok 2012. Pod, je to menej ako 1% eh, tých prostriedkov členských to, toho, čo mali prispieť členské štáty, napriek tomu, že máme eh, Lisabonskú zmluvu a sú tu veľké výzvy, ktoré si vyžadujú spoločnú odpoveď aj keď nominálne to rastie, ale nie v skutočnosti. V skutočnosti to klesá. Nepožadujeme nič za parlament a komisiu. My práve šetríme, my to potrebujeme pre operatívne výdavky rozličného charakteru, ktoré vlastne idú do národných rozpočtov. Preto aj, aj musím reagovať na niektorých rečníkov, ktorí nás obviňovali z toho, že my napríklad e, rastieme zatiaľ, čo ostatní musia krátiť. Jednoducho to nie je pravda. Toto sa týpa iba niektorých štátov. Týka sa to Grécka, Írska, Portugalska, to sú tie krajiny, kde štát, štáty krátia rozpočty, ale väčšina členských štátov, ako napríklad aj Spojené kráľovstvo, áno aj Holandsko, zvyšujú svoj rozpočet. No a my vieme, že tu máme určité povinnosti, ktoré musíme pokryť v rámci nášho výročného rozpočtu, ako aj európskeho rozpočtu. A tu si musíme uvedomiť, že európsky rozpočet musí byť vyvážený a preto nemôžeme byť obviňovaní zo zlej fiškálnej politiky. To sa deje na národnej úrovni. A tuto ide pre všetkým o investície, ako to jasne vysvetlila pani Jensen alebo pán Wong, kde e, z toho majú prospech rozliční aktéry. Je mi ľúto, že to tak je, ale viem, že sú tu takí členovia parlamentu, ktorí kritizujú a potom vlastne odídu skôr, ako dostanú odpoveď. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. V mene rady má slovo pán Dominik. Ďakujem bardzo, przewodniczący, pani panowie. pekne, pán predseda. Dámy a páni, samozrejme je možné diskutovať o platbách a výdavkoch a vždy budeme mať ľudí alebo skupinu ľudí, ktorá nebude spokojná. Jednoducho je to vždy tak, keď ide aj o štátne rozpočty, že sa jednoducho nájdú ľudia, ktorí budú nespokojní s tým, že niektoré otázky sú vybavené menším objemom finančných prostriedkov. Musíme si uvedomiť, že v Európskej únii máme svoju situáciu a jednoducho e, členské štáty majú problém nájsť dodatočné prostriedky. Čo sa týka nás, tak z nášho hľadiska sú tu v rámci rozpočtového postupu dve dôležité posolstva. Myslím si, že je dôležité to zdôrazniť teraz a dôležité si to pripomenúť. Poprvé, počas tohto ročného rozpočtového konania tento postup vlastne potvrdil, že ešte stále v Európskej únii sme schopní diskutovať a riešiť zložité problémy, pričom pritom využívame iba komunitárnu metódu. Myslím si, že toto posolstvo je obzvlášť dôležité. Vlastne využívame presne to, čo chcela dosiahnuť Lisabonská zmluva a spravili sme to, čo bolo potrebné pre zhodu. To znamená, že nebolo, nebolo pod, e, nutné konať niečo ponad túto možnosť, ponad inštitúcie. Toto je určitý príklad, ktorý sme dali celej Európskej únii a tu je vlastne dôkaz toho, že táto metóda funguje. Ďalšia dôležitá vec je, že napriek kritike, ktorá sa týka opravného rozpočtu číslo 6, tak e, vidíme, že záväzky, ktoré prijal Európsky parlament ako aj Rada v rámci rozpočtového konania, tak všetky tieto požiadavky sú pokryté a môžeme samozrejme diskutovať o tom, či tých 200 miliónov, ktoré sa alokovali, sú správna suma alebo nie, ale všetci, ktorí sa zúčastnili aj zmierovacieho konania, vedia, že tá diskusia sa týkala presne tejto sumy. No a či v okamihu prijatia rozhodnutia sme si mohli byť istí toho, že to, že či tá suma bola dostačujúca alebo nie, o to tu vlastne išlo. Nešlo o to, či máme poskytnúť prostriedky, ale išlo o to, koľko. Podľa môjho názoru toto sú dve dôležité e, časti, ktoré sa týkajú rozpočtového e, konania. Musím si to pripomenúť. Teraz je dôležité byť úspešný v rámci implementácie dohôd ustanovení Lisabonskej zmluvy a to je to, o čom sme diskutovať. Ďakujem. Pán Lamasúr, máte slovo na záver tejto rozpravy. Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som podporil analýzu predsedu rady EÚ EU, Európa 27. To je užitočná Európa, Európa, ktorá funguje počujeme a hovorí sa, e, že niekto si želá, že treba dať dohromady určitých členov EÚ, aby išli ďalej účinnejšie v niektorých oblastiach. Zatiaľ užitočná fungujaca Európa je Európa 27 a v tejto bezprecedentnej krízi, kríze sme našli dohodu, aby sme EÚ dali rozpočet, ktorý bude budúci rok potrebovať. To je dobrá správa. Ostatné, vážení kolegovia, pripomínam, že rada a ja gratulujem k tomu, že jednomyselne prijal tento návrh rozpočtu. Európsky parlament bude o niekoľko minút hlasovať. Prebehnú tri následné hlasovanie, hlasovanie k adaptácii medzi, vla, medziinstitucionálnej zmluvy, hlasovanie o rozpočte 2012, hlasovanie o právnom rozpočte 6 2011 a tieto tri hlasovania sú súčasťou jednej politickej dohody a ja vyzývam kolegov, aby podporili túto dohodu a to v širokej väčšine. Samozrejme, nebudeme možno jednomyselní ako v rade, ale aby sme sa minimálne k ním priblížili. Ďakujem pekne, pán Lamasúr. Uzatváram rozpravu k rozpočtu. Urobíme 5-minútovú prestávku a o 12.00 začne hlasovanie. Bueno, ¿qué pasa usted?